Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme prešli k nášmu dnešnému programu od EPP, od, aj od zelených som a od o, Slobodnej aliancie, Európskej Slobodnej aliancie som dostal nomináciu pani Constance Le Grip pre eh, výbor pre práva žien a rovnosť, rodovú rovnosť a potom pani Marie Cornelisen pre výbor, parlamentný zmiešaný výbor EU a Chorvátsko. Technická pripomienka? Vzhľadom na to, že sa nedávno odohralo zemetrasenie v Japonsku a ľudia tam teraz trpia, nebolo by vhodné, aby, teda nebolo by vhodné, pýtam sa, aby sme eh, aby sme eh, vyjadrili našu solidaritu minútou ticha? Proszę o E- Dámy a páni, minulý týždeň sme mali stretnutie všetkých členov parlamentu